Vamos a continuar con la, con la reunión de hoy. Budeme pokračovať v dnešnom zasadnutí. Ideme na bod číslo 10. Správa o uplatňovaní smernice Rady 2004 lomeno 113 lomeno ES o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania medzi mužmi a ženami v prístupe k tovaru a službám a k ich poskytovaniu. Spravodajkynia je pani Kozlovská. E, jučer mi smo raspravili točku broj 6 o stanju temeljnih e, prava u Evropskoj uniji. Tako da mislim da bi to prvo trebali raspraviti pa onda e, preći na točku broj 10. Dakle, točka broj 6. Bot 6. O tom sa nehovorilo. Základné práva v EU.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 tomuto bodu teraz máme odborníkov, ktorí sú prizvaní, takže musíme sa držať tohto časového harmonogramu. Takže teraz táto správa, ktorú som uviedla a vynechaný bod zo včera až zajtra. Čiže teraz e, správa pani Kozlovskej. Prvá výmena názorov a preto dávam najskôr slovo spravodajkyni na úvod. Nech sa páči. Thank you. E, dziękuję bardzo pani przewodnicząca, szanowni państwo. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážené dámy, vážení páni. Táto smernica je jedným z hlavných prvkov, pokiaľ ide o legislatívu pre rodovú rovnosť v EÚ. Je to smernica z roku 2004, čiže už viac než 10 rokov má táto smernica a ide o prvý dokument, ktorý zasahoval nad rámec profesionálneho života, zaoberal sa rodovou rovnosťou v iných oblastiach rovnako dôležitých, pokiaľ ide o rovnaký prístup, rovnaké zaobchádzanie s mužmi a ženami. V tejto službe sú obsiahnuté služby také, ktoré sa poskytujú mimo súkromného a rodinného života a nie sú upravené v inom dokumente. Ide konkrétne o finančné služby, napríklad e, poistenie zdravotné, cestovné, súkromné dôchodkové poistenie, dopravné služby, doprava vo všeobecnosti, zdravie, materská dovolenka a ďalšie služby, napríklad v oblasti služieb, zábavy a tak ďalej. Táto smernica sa môže uplatňovať aj na nové oblasti, ktoré v čase jej vzniku neboli pokryté, pretože takéto služby v tom čase neexistovali. Takže dovolte mi, aby som prešla stručne všetky tie sektory, pretože moja správa eh, bude rozdelená na tieto sektory, aby bolo jednoduchšie monitorovať, eh, čo sa v jednotlivých oblastiach udialo teda ide o sektory, ktoré od samotnosti boli pokryté, to smernicou boli nej obsiahnuté. Tam teda uvidíme, ako sa implementácia pohla vpred, čo je ešte potrebné urobiť, pokiaľ ide o ďalší gender mainstreaming. A potom v ďalšej časti preberieme nové sektory a nové oblasti, ktoré v čase vzniku smernice ešte neexistovali. Takže začneme finančnými službami. Myslím si, že v tejto oblasti Smernica mm, sa naozaj veľmi prejavila, tam ten potenciál bol obrovský. Ide o mm, sektor naozaj závažný, teda finančné služby a tam to prinieslo aj podstatné výsledky. V článku 5 smernice, teda v samotnom začiatku, bola možná výnimka teda odlišný prístup mužom a ženám bolo možné uplatňovať vo výnimočných prípadoch, ako napríklad e, dôchodkové fondy, dôchodkové poistenie a podobné. Od roku 2012 existuje plná povinnosť tento článok uplatňovať pretože ide o poistné v cestovnom poistení, zdravotnom poistení, dôchodkovom. E, Tam to poistné bolo dlhodobo odlišné pre mužov a ženy vzhľadom na diferencované riziko medzi mužmi a ženami. Ale od roku 2012 všetky členské štáty musia identicky implementovať alebo implementovať e, rovnaké poistné Nejaká diferenciácia stále možná je, vychádzajúc z odlišných rizik pre ženy a mužov, ale to poistné sa líšiť nesmie. Takže toto je jedno z tých, eh, jeden, z, jeden z tých výsledkov, ktoré, ktoré táto smernica priniesla. A potom doprava alebo prepravné služby, a to nie sú len mm, tie evidentné veci, ako napríklad možnosť prístupu k verejnej doprave, napríklad e, s detským kočiarom. Ale sú tu aj iné veci, ako napríklad vyhradené miesta v dopravných prostriedkoch na dojčenie alebo na výmenu plienok a podobne. Toto e, totiž to sú najčastejšie prípady diskriminácie žien, teda neexistencia takýchto miest. V sektore dopravy ešte je jeden ďalší dôležitý problém a tým je obťažovanie, sexuálne obťažovanie. A toto je vec, ktorá je veľmi aktuálna momentálne, pretože v mojich krajinách tomuto obťažovaniu v dopravných prostriedkoch dochádza. Väčšinou to ide o autobusy alebo vlaky. Takže táto smernica sa uplatňuje aj na takéto prípady. Ďalej, dojčenie a ochrana matiek alebo materstva. Táto smernica pomáha tieto služby e, rozšíriť aj na mužov, ale bolo by fajn, keby sa tam muži vyslovnejšie uvádzali napríklad keď sa hovorí o tých prebalovacích kútikoch alebo staničkách, o ich dostupnosti, tak e, je to často iba s odkazom na ženy. Napríklad dámske toalety, tam takéto kútiky sú k dispozícii a ja si myslím, že by mali dispozícii aj na tých pánskych. Takže toto je ďalšia vec, na ktorú by sa dala rozšíriť táto smernica. Ďalej, Obrovský sektor zdravotných služieb, aj zdravotné služby spadajú po túto smernicu. No a tu ide hlavne o reproduktívne, e, reprodukčné e, práva, teda e, zdravotné služby, ktoré sa poskytujú vzhľadom na biologické rozdiely iba jednému z pohľavy. Čiže na jednej strane môžu vyvstať pochybnosti, či by tieto služby mali vôbec pod túto smernicu spadať. Európsky parlament napríklad mnohýkrát vyzýval k uplatneniu pravidlá subsidiarity, keď pokiaľ ide o interrupciu alebo teda e, práva reprodukčného zdravia, toto teda spadá do kompetencie členských štátov, alebo potom dočenie alebo tehotenstvo, a jeho ochrana, ochrana materstva. Toto sú veci, kategória zdravotných služieb, ktoré sa týkajú zjavne teda iba žien a nie mužov. A táto smernica sa napriek tomu na ne uplatňuje. Takže verím, že sa nám od odborníkov podarí získať nejaké ďalšie poznatky na túto tému. Hlavne pokiaľ ide o to, ako pristupovať týmto určitým oblastiam zdravotných služieb, ktoré sa týkajú čisto žien. Bolo by fajn, keby sme čo najskôr poznali odpoveď na túto otázku, aby sme sa v neskôršej fáze vyhli nejakým nepotrebným diskusiám, lebo také by mohli súvisieť s touto smernicou neskôr vystať. Konkrétne ma zaujímalo, ako je to e, s, tými, s tým reprodukčným zdravím a správami v tejto súvislosti lebo sa obávam, že naozaj premrháme množstvo času diskusiami na túto tému. Ak sa tá smernica tohto netýka, tak je potrebné to povedať a vyhnúť sa potom aj diskusiám na túto tému vo všetkých fázach prípravy tejto správy. A potom e, ďalší taký blok služieb, to je prístup k telocvičňám, diskotékám, kaviarniam, reštauráciám a tak ďalej, kde často pre ženy a mužov je odlišné vstupné. Táto smernica to umožňuje. Ak je to za účelom podpory účasti niektorého pohľavia, prítomnosti niektorého pohľavia v príslušnom zariadení alebo v príslušnej službe. Takže toto sú služby, ktoré tiež zrejme budú predmetom našich diskusí. Táto smanica, ako som spomínala, má obrovský potenciál. V niektorých sektoroch aj bol využitý. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že tá implementácia smanice prebiehala relatívne dobre, hoci vyvstali nejaké otázky týkajúce sa nejakej povrchnej alebo akože implementácie tejto smernice. Čiže národná úroveň e, niekedy možno aj obsahuje e, relevantné transpozičné predpisy, ale tie zostávajú iba na papieri, v praxi sa neprejavujú. A teraz k službám, ktoré neexistovali v čase, keď táto smernica bola pripravená. Teraz existujú a vystáva otázka, ako smernicu na ne uplatňovať. To sú napríklad rôzne digitálne služby, týkajúce teda digitalizácie, napríklad rôzne platformy, umožňujúce kontakt medzi poskytovateľom služieb a klientom. Toto sú služby, ktoré sú na hranici medzi súkromným a verejným. Uvedieme jeden príklad. Airbnb, alebo teda nájomné bývanie, Táto platforma teda umožňuje kontakt medzi prenajímateľmi ubytovacích kapacít a zákazníkmi, alebo potom Uber. Toto je teda iba komunikačná platforma medzi zákazníkom a poskytovateľom služieb, tak je to teda aspoň deklarované, teda že ide o prepojenie. A teda s tým nie je celkom jasné, čo robiť. Pretože ak by tie služby spadali pod túto smernicu, v takom prípade by sme mali spolahlivejšiu cestu, ako zabezpečiť rodovú rovnosť aj v ich súvislosti, v tejto súvislosti. Na záver chcem povedať, že sa mi e, veľmi páči tá efektívnosť, ako tie prípravné práce napredujú. Ďakujem všetkým expertom, ktorí prispeli svojimi poznatkami. Ďakujem pani Torela. aj e, ľuďom z DJI Pol. A chcem sa poďakovať aj Silvi Spurek, polskej odborníčke, ktorá zastupuje ombudsmana pre rodovú rovnosť a tiež dnes vystúpi. Toľko teda z mojej strany. Ja dúfam, že skúsia bude naozaj vecná, ale zároveň hĺbková a rozsiahla, lebo táto smernica podľa môjho názoru predstavuje prelom v legislatíve pre rodovú rovnosť. Myslím, že jej uplatňovanie bolo veľmi efektívne v prípade finančných služieb kde rodová diskriminácia bola predtým relatívne častá a bežná. A myslím, že smanica prispela aj k zmene ponímania rodovej rovnosti v našej spoločnosti. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz dáme slovo pani Caracciolo di Torella z Univerzity v Leicestri Máte k dispozícii asi 10-15 minút, nech sa páči. Okay, thank you. Ďakujem pekne za to, že ste ma pozvali na začiatok a bolo mi potešením pracovať na tejto smernici. Chcem začať tým, že súhlasím so všetkým, čo bolo povedané zatiaľ a taktiež si myslím, že táto smernica predstavuje prielom. Táto smernica je veľmi dôležitá a má obrovský potenciál. A tým, že uznáme, že rodová diskriminácia môže platiť aj mimo e, trhu zamestnanosti, je to skutočne to zaplňa túto medzeru a ukazuje ten potenciál tohto princípu, aby sme zaplnili túto medzeru. To bol profesor McCogan, ktorý to povedal v roku 2004 a musím s tým absolútne súhlasiť. Veľmi stručne, lebo viem, že mám len obmedzený čas. Táto smernica mala veľmi dlhú a ťažkú históriu. Trvalo to nejakých 5 rokov, aby bola navrhnutá a prvý návrh bol prezentovaný začiatkom roku 2003. To zahrňalo e, širšiu škálu oblasti. To nebolo v poslednom návrhu, ktorý bol prijatý. To bolo v roku 2004, v decembri 2004 členský, členský št tí mali 3 roky na to, aby to splnili. Takže, ako viete, odvtedy, aj keď smernica jej cieľom je bojovať proti diskriminácii na základe pohľavia pri prístupe a dodávaní určitých služieb, stále má e, skromné ambície, stále má svoje obmedzenia špecificky sa odva, eh, odvoláva na kontraktuálne slobody a odvoláva sa na ochranu súkromného a rodinného života a transakcií, ktoré sú vykonávané v kontexte slobody. Vierovýznania takisto eh, vylučuje eh, mediálnu reklamu a vzdelávanie a ja som vždy mala s tým problém, pretože reklama a média nemôžete zakázať diskrimináciu, čo sa týka tovarov a služieb, ale často tieto tovary a služby e, sú propagované médiami a u určitých situácií stále máte veľmi e, také sexy reklamy. Mm, pamätám si, že nedávno, nebudem spomínať mená, ale bola veľká reklama e, typu pasty, a boli tam e, nahé ženy, ktoré tomu robili reklamu, čo má nahá žena spoločné s pastou. Neviem, ale takto to bolo zobrazené. Vzdelávanie je ešte e, zaujímavejšie, pretože vzdelávanie je veľmi silná podmienka pre zamestnanosť a dôchodok. Dôchodok a poistenie sú regulované, zamestnanie je regulované inou smernicou, tak prečo nie vzdelávanie? A stále, ako spravodajkyňa spomenula, sú tu výnimky. Takže čo vieme zatiaľ, aké boli správy doteraz, a to je dôležité, čo máme je poprvé, máme komplexnú správu, ktorá bola napísaná v roku 2009. Teraz, ak smernica by bola implementovaná do roku 2007 a správa je z roku 2009, to znamená, že správa na neskôr by mala byť do roku 2009, čiže 1,5 roka e, bol k dispozícii, aby sa hodnotilo, aká je situácia. A to nebolo veľa, ale to bolo takmer pred 10 ročím. Potom máme stále správy a dostávame naše informácie nepriamým spôsobom, takže máme všetky správy z krajín o sieti e, právnych agent, ale nie sú špecifické ohľadne smernice. A všetky správy, na ktoré som sa pozrel, majú možno jednu, dve strany o smernici. A je dôležité povedať, že posledná správa bola z roku 2009 nielen kvôli času, ktorý zatiaľ prešiel, ale ako spravodajkyňa povedala, situácia sa zmenila. Momentálne riešime aj iné odlišné typy služieb, ktoré neboli mm, na ktoré nemyslela pôvodná smernica. Takže veľmi stručne, čo vieme, je stále, že smernica bola implementovaná buď s kopiami typov implementácií, to znamená, členské štáty poslali správu, zapracovali to do vlastnej legislatívy, ten text legi- smernice, alebo vlastnú legislatívu. Toto spôsobilo problémy, lebo buď to bolo príliš vágne, alebo mali sme členský štát, kde mali dve rôzne definície služieb, alebo kde chýba definícia to- tovarov, alebo služieb, alebo naopak. E, rada hovorím, že čo sa týka vzdelávaní, médií a reklamy, väčšina štátov to zahrnula do svojej vlastnej legislatívy. Znova, čo vieme, vieme tiež, že jeden problém nie všetky členské krajiny vrátane rodového assignmentu alebo pripísania, oni si myslia, že je to zahrnuté v rodovej rovnosti, v tom všeobecnom pojme, avšak vieme, že sú tu stále problémy. Bol tam prípad transexuálnej osoby, ktorej občianský štatút nebol zaznamenaný a boli problémy s prístupom k zdravotným službám. Sexuálne obťažovanie tu je zákon už realizovaný. Nikto nemá problém povedať, že sexuálne obťažovanie by nemalo byť súčasťou smernice, avšak máme problémy, ako to spomenula spravodajkyňa, v doprave máme problémy v londýnskom metre, vo francúzskom metre a ako riešite tieto problémy? Kto je zodpovedný? Kto má zodpovednosť za tieto problémy? Ja viem, že v Británii bolo veľa pilotných projektov, v snahe e, toto vyhodnotiť, ale ten problém stále existuje a problém, a uvidíme to o chvíľu, je to aj problém tzv. kolaboratívnej ekonomike. Uber napríklad. E, tehotenstvo, materstvo, obávam sa, že celkom nesúhlasím, súhlasím so základom, ktorý ste vyslovili, ale stále máme problémy. A v Británii musím povedať, že my máme špecifickú legislatívu, to je e, zákon o rovnosti z roku 2010 a je tam zákon, že nemôžete e, obťažovať ženu za to, že dojčí. Máme e, zvýšený počet miest na výmenu plienok pre deti, pre mužov aj ženy a mužské zákony a ženské zákony, tam sú e, nejaké ustanovenia pre výmenu plienok, ale je tu veľký problém, keď som šofér, e, išla na stanicu, e, na vlak, mala som, počúvala som rádio a stala sa závažná vec cez víkend. Žena bola, e, teda dojčila, e, detskom, v obchode pre deti a ju požiadali, aby išla niekam inám. A nie je jasné, či ju požiadali, aby išla do konkrétnej miestnosti, ale ona oznámila, že bola veľmi rozrušená a cítila sa veľmi zraniteľná. A ja som bola znusená e, touto situáciou ľuďmi, ktorí ja som zastala na 5 minút, mala som trošku času, aby som si vypočila túto rozpravu. Bola tam osoba, muž, ktorý povedal, že to je prípustné. Nechcem ísť do reštaurácie a pozerať sa na ženu, ktorá dojčí vedľa mňa. To by sa nemalo stať. Ja sa cítim nepohodlne. Toto nerešpektuje moju pozíciu a moje stanovisko. Potom som už musela utekať na vlad. Ale stále prvá vec, keď sa vrátim tak si nájdem tú správu, lebo to bola správa z nedelných novín a myslím si, že toto ukazuje, že skutočne, aspoň čo sa týka vzdelávania, ešte toho veľmi veľa musíme urobiť. A som spoluautorkou správy ohľadne tehotenstva a materstva a pozrel som sa na mnoho vecí ohľadne týchto politik, kde ženy nemôžu nastúpiť na, lieta, na lietadlo po určitej dobe tehotenstva. Tieto počty týždňov sa líšia medzi jednotlivými leteckými spoločnosťami, takže ak potrebujete chytiť spoj, je to celkom ťažké. Viem, že už mám málo času, takže možno môžeme diskutovať o tom trošku neskôr. Tri problémy o ktorých som mala eh, hovoriť, sexuálne, reproduktívne eh, zdravie a eh, ekonomika, kolaboratívna ekonomika. Pre prvé a posledné obávam sa, že odpoveď nie je celkom priamočiara. Pri tom druhom si myslím, že to platí, ale keď prejdem na sexuálne a reproduktívne zdravie, vieme, že zdravie môže byť vnímané ako služba. Otázka je, či reproduktívne zdravie môže byť vnímané ako služba. Reproduktívne zdravie, tam sú problémy ako IBF, ale aj interrupcia, pretože môžete sa rozhodnúť, že zostanete tehotnou, alebo rozhodnete sa, že nebudete tehotnou. Ako spravodajkynia správne povedala, toto je problém, ktorý by mal regulovať členský štát. Prečo? A hovorím to, lebo som robila nejakú prácu v tejto veci pred pár rokmi a som bola prekvapená, keď som videla tie rozdiely, ktoré existujú medzi členskými štátmi a niektoré členské štáty to vnímali niekedy ako, ako základnú vec pre ich identitu a niektoré členské štáty mm, nechcú, aby sa to riešilo nejakým iným spôsobom. Ale, a to je veľké ale, problém je, že keď sa pozrieme na štatistiku a na počet detí v Európe, ktoré sa narodia cez surogáciu, to, je, to stále narastá. To je, lebo ženy teraz bývajú tehotné neskôr, možno nemôžu byť a ibe a surogácie, to je spôsob, ako to riešiť. A, ale nemáme jasné čísla, lebo niektoré členské štáty e, to nevyjadria jasne, možno lebo surrogácia tam nie je povolená. A takže to dávajú pod IVF a potom je ďalší problém, že ak toto nie je regulované, budeme mať stále viac ľudí, ktorí pôjdu do zahraničia, napríklad do Indie. E, to je otázka exploitácie alebo zneužívania. Takže je tu potreba regulovať túto oblasť. Ale ako hovorím, momentálne nehovorím, že je to celkom jasné, či môžeme používať túto smernicu v tejto oblasti. Môžem povedať, že možno diskriminácia môže byť v inej forme, čo je napríklad e, disabilita, lebo ak žena nemôže porodiť dieťa alebo vynosiť dieťa kvôli nejakej poruche a rozhodne sa o surogáciu, potom môžeme použiť túto e, smernicu o e, disabilite, ale bolo tu rozhodnutie súdu a súd vyjadril veľmi úzky výklad e, termínu disability, alebo, ale musíme mať alebo postihnutia, ale musíme mať viacej informácií, čo sa tak týka zamestnaneckej penzie. To je článok 5, ako spravodajkyňa povedala. To sú tie dôležité veci v smernici, o tom každý vie. Teraz s touto smernicou článok 5, ktorý stanovoval princíp, článok 5.2, tam bola výnimka a potom súd na základe prípadu Testershire rozhodol, že táto výnimka musí byť odstranená, čo je dobrá správa. Nie je to len poistenie, ale sú to finančné služby, Takže sú to aj dôchodky, súkromné dôchodky a tu smernica je veľmi jasná, ale znova smernica bola navrhnutá v roku 2004, takže to platí pre súkromné dôchodky, takže môžeme povedať, že to vylúčilo e, zamestnanecké dôchodky a jediný dôvod, prečo to bolo vylúčené, je, že máme ďalšie smernice, ktoré to môžu riešiť. Avšak komisia bola veľmi potešená, keď videla, že aj iné členské štáty používajú tento princíp pri zamestnaneckom dôchodku, takže myslím, že je to relatívne priame. Kolaboratívna ekonomika, to je veľká vec. My všetci vieme, čo je kolaboratívna ekonomika a všetci vieme, že to má potenciálne obrovský e, benefit pre poskytovateľov aj užívateľov a bolo povedané, že to je jeden zo zásrakov internetu, takže máme platformu, ktorá prepája ľudí, e, poskytovateľa a zákazníkov. Ako príklad kolaboratívnej ekonomiky to je Uber a Airbnb. Uber spája ľudí, ktorí chcú cestovať, takže môžete si to stiahnuť, tú aplikáciu na telefón a keď sa chcete viesť, tak si to stiahnete a čo urobíte? Vy si zdieľate náklady na tú jazdu. Airbnb to je pre dovolenky, chcete ísť niekam inám, môžete si vymeniť miestnosť, kde môžete bývať, keď ste v zahraničí. Avšak toto môže spôsobiť problémy s rodovou rovnosťou a zvlášť sexuálneho obťažovania, lebo čo keď je dáma obťažovaná v aute, alebo keď niekto, kto išiel do domu a povie, nechcem tam pánov alebo dámy, alebo môžu byť obťažované, či ženy alebo muži. Takže Európska komisia začala pracovať na tomto probléme a skutočne vítam dokument, ktorý bol vypracovaný, ale dokument, ktorý bol vypracovaný, rieši niekoľko bodov, ale nerieši rodovú rovnosť. Takže ja si myslím, že toto je skutočne niečo, nad čím by sme mali premýšľať a rodová rovnosť by mala byť jednou z vecí, na ktorú sa komisia pozrie, pretože potenciálne je tu veľa problémov a tu je veľmi ťažké a ja mám niekde slajd, kde sa snažím byť trošku viac analytická, keď sa pozerám, či by smernica, kde by smernica mohla platiť v prípade Uberu, musíme povedať, je to služba, a rozhodnúť sa, či je to služba a pozrieť sa na kompenzáciu, lebo vieme, že e, služba musí mať ekonomický dopad, musí byť ekonomicky e, príchodná. Takže máme tam e, zdieľanie nákladov. Môže byť zdieľanie nákladov vnímané ako odplata, ale v mnohých prípadoch sa musíme pozrieť na vzťah, ktorý existuje medzi poskytovateľmi služieb a Uberom a spotrebiteľom a Uberom. A to je dôležité. A to isté platí pre Airbnb, pretože pozeráme sa na miestnosti, izby, takže môže to byť súkromné. Ja budem ešte minútku. Môže to byť súkromné, môže to byť verejné, potenciálne je tu hranica. A znova, ja si myslím, že vzťah je medzi Airbnb a poskytovateľom služieb a Airbnb a zákazníkmi. Môžete si to pozrieť na slajdoch, ale takisto som hovorila o výnimke a hlavný problém, že máme veľmi veľa rôznych interpretácií a pozerajú sa na to rôznymi spôsobmi. Pozitívna akcia nemáme žiadne prípadové právo v tomto. A, a, alebo judikatúru, ale takisto vieme, že nie je to všetko v rovnakej pozícii. Niektorí reprezentujú klientov, iní nie. Takže určitá jednotosť by tu bola vhodná. Takže môj posledný slajd, alebo predposledný slajd, môj záver určité myšlienky, ukázali to slajdy predtým, moje závery, e, závery sú také, že súhlasím so spravodajkyňou, je to potenciálne skvelá smernica, musíme zabezpečiť, aby sme realizovali tento potenciál. Ten musí výjsť z toho dokumentu a zmeniť sa na realitu. Aby sme to dosiahli, prvá vec, čo potrebujeme, je viac práce na tomto potrebujeme dôslednú správu a dôslednú správu, ktorá sa pýta správne otázky, nielen aby bola smernica usme, realizovaná, či máte na to judikatúru, musíte mať niečo špecifickejšie. A druhá vec je, že komisia by sa mala pozra, pozrieť na rodovú rovnosť v mnohých veciach, ktoré sa pozerajú na kolaboratívnu ekonomiku a ďalšia vec je zabezpečiť aby smernica bola amalgomom bola zosúladená s inými smernicami, aby to nebola príloha, aby to bolo tak dôležité ako rovnosť na pracovisku a inde. A môj posledný slajd, tam som vložila niekoľko myšlienok, ktoré môžete premyslieť, keď sa budete pýtať otázky a hovorím, že máme zákon, ale sú členské štáty angažované do poskytovania informácií, vedia o tom ľudia a sú to len štáty, alebo máme aj iné orgány, ktoré sú do toho zapojené. Či to ostatní vedia, či máme judikatúru o tomto, či je to vynutiteľné, čo je s kompenzáciou, keď niečo nevíde, či je to postačujúce, či to odrádza ľudí od toho, aby niečo robili chcem ukončiť tým, že tá dáma v tej materskej starostlivosti pochybujem, že v tej chvíli, keď kojila to dieťa a požiadali ju, aby odišla, skutočne pochybujem, že ona vedela, že existuje zákon tejto veci. A to je problém. Takže ďakujem pekne a ospravedlňujem sa, keď som hovorila o 5 minút dlhšie. Ďakujem pekne. A dáme slovo pani Spúrek, aby vystúpila. Potom urobíme výmenu názorov. Nech sa páči, máte slovo. Uh, thank you very much. I'm really honored. Ďakujem pekne, naozaj pre mňa veľkou cťou, že tu môžem byť. Ďakujem za vaše pozvanie. Už to toho oznelo veľa, mnohé otázky, okrem iného. A ja sa teda pokúsim stručne odprezentovať e, svoju prezentáciu rozdielnú do troch častí. Prvá časť sa týka implementácie smernice, druhá sa týka orgánov pre rodovú rovnosť a ich, úlohu pri, a ich úlohy pri implementácii tej smernice a tretia časť to sú určité závery a odporúčania. a vystupujem v mene komisára pre ľudské práva Polskej republiky, ako aj v mene ostatných orgánov pre rodovú rovnosť, lebo sme súčasťou Equinetu. A Equinet vám tiež za chvíľočku predstavím podrobnejšie. Na úvod tu niekoľko faktov. Smernica implementujúca princíp rodovej rovnosti, respektíve rovnosti medzi mužmi a ženami k prístupu k tovarom a službám transponujú členské štáty buď to prijatím nového zákona alebo novelizáciou existujúcich zákonov. Iba zo pár štátov, a to je zaujímavé, transponovali túto legislatívu Eh, iba tým, eh, že eh, ten rozsah pôsobnosti prevzali vo väčšine členských ktorí to zachádzajú za tento rámec, teda pokrývajú nielen minimálne požiadavky, ale idú na tento rámec. Podľa článku 3 odseku 3 sa hovorí, že médiá alebo reklama hm, sa e, nepokrývajú, že toto spadá pod legislatívu antidiskriminačnú členských štátoch, napríklad Francúzsko alebo Holandsko, tomu tak je. Zopár členských štátov, napríklad Írsko, Litva, Malta, tam sa diskriminácia e, v oblasti e, médií a, a reklamy e, tiež rieši. Iné členské štáty tie už Testešer mm, rozhodnutie vo svojej legislatíve prevzali. To sú teda tie fakty na úvod. E, teda tá transpozícia zatiaľ nie je úplná. Nie, nechcel som to tým povedať. Chcem sa zamerať na ten prístup copy-out, ktorý tu už bol spomínaný. Kritiku vyjadrili polské, talianské, luxemburské, belgické, rumúnske a francúzské e, kruhy, pokiaľ ide o tento prístup tzv. copy-out. Ide o abstraktné alebo zmetočné ustanovenia alebo minimalizovaný prístup k implementácii. Príkladom e, takéhoto prístupu je polská legislatíva. V Polsku sa smanica implementovala v roku 2010 aktom o implementácii niektorých nariadení Európskej únie e, o rovnakom prístupe, čiže je to tzv. antidiskriminačný akt. No a podľa tohto aktu nerovnaký prístup k fyzickým osobám vzhľadom na rasu, etnický pôvod, národnosť, pohlavie a tak ďalej, pokiaľ ide o prístup pokiaľ ide o sociálne zabezpečenie takýchto služieb. Um, e, taktiež tam ide o, o tovary, energiu a tak ďalej, pokiaľ je o verejne poskytované e, služby, že takáto diskriminácia je zakázaná. Ale diskriminácia, pokiaľ ide o prístup k tovarom a službám na základe e, náboženského presvedčenia, veku alebo sexuálnej orientácie, ako aj diskriminácia, pokiaľ ide o prístup k zdravotnej starostlivosti a vzdelávaniu na e, základe náboženstva, veku, sexuálnej orientácie a tak ďalej nie je zakázaná. Pred pár mesiacmi komisár pre ľudské práva sa obratil na ústavný súd e, s tým, že antidiskriminačný akt má obmedzený rozsah. Čiže tie dôvody diskriminácie sú veľmi e, limitované. Antidiskriminačný akt obsahuje vyčerpávajúci zoznam diskriminačných dôvodov, dôvodov diskriminácie, vychádzajúc zo smerníc, ktoré sa týmto zákonom implementujú. Všetci vieme, že smernice EÚ nepredstavujú nejaký komplexný systém právnej ochrany pred diskrimináciou a pokiaľ ide o tú žiadosť na ústavný súd, v tej sme zdôraznili to, že národný e, zákon a legislatíva by mala byť nielen v súlade so smernicami EÚ, ale že by Eh, mala byť v súlade aj s ústavou. No a ochrana pred diskrimináciou vychádzajúce z ústavy, tá je v Polsku vyššia ako štandard, ktorý stanovujú smernice EÚ. Polská ústava hovorí, že nikto nesmie diskriminovaný v politickom, sociálnom alebo ekonomickom živote z akéhokoľvek dôvodu. Ustanovenia národného zákona legislatívy v súlade s transponovanými smernicami sú teda možno neústavné. Akt obsahujúci takéto medzery porušuje možno aj medzinárodné právo o ľudských právach, vrátanie dohovoru Rady Európy o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Čiže je tu určité riziko uplatnenia prístupu copy-out. A pokiaľ ide o tie orgány pôsobiace v oblasti rodovej rovnosti, viete, že podľa článku 12 tejto smernice členské štáty stanovia vo svojej štruktúre, teda urobia potrebné e, štruktúry, pokiaľ ide o orgány na analýzu, podporu, monitorovanie rovnakého zaobchádzania na eh, základe, teda proti diskriminácii na eh, základe pohlavia. A tieto orgány majú hlavne tri úlohy. Eh, nezávislá podpora obetiam diskriminácie, teda tým, že budú monitorovať ich sťažnosti, potom, že budú robiť nezávislé prieskumy, pokiaľ ide o diskrimináciu a že budú zverejňovať nezávislé správy a v nich odporúčať kroky v súvislosti s problémami s diskrimináciou. No a aby e, sa efektívna implementácia v teréne naozaj zabezpečila, musia mať tieto orgány určitý mandát a musia byť naozaj nezávislé. Nedostatok zdrojov, personálnych alebo finančných takýchto orgánoch je stále problémom, pokiaľ ide o ich schopnosť vykonávať politiku, prieskum a robiť komunikačnú činnosť. Európska komisia vo svojom oznámení o agende pre spravodlivosť roku 2020 e, zdôraznila kľúčovú úlohu, ktorú takéto orgány e, zabezpečujú, e, aby teda mm, sa stiažnosti občanov sledovali a aby sa zabezpečila náprava, teda monitorovanie a vynúcovanie dodržiavania platných pravidiel. Čiže naozaj takéto orgány potrebujeme a je potrebné objasniť požiadavky vyplývajúce pre tieto orgány podľa smernice, hlavne ten kľúčový koncept nezávislosti a efektívneho fungovania. Samozrejme, že výmena informácií medzi takýmito orgánmi, že túto komisia zdôrazňuje a oni sami ju zdôrazňujú, ako potrebnú vec. No a aby k takéto spolupráci dochádzalo, aby takéto informácie mohli byť zdieľané a osočené postupy, tak na to vznikol práve Equinet, teda Európska sieť e, takýchto orgánov, ich tam 45 z 34 európskych krajín. Sú to organizácie, ktoré majú právomoc boji proti diskriminácii ako národné e, orgány pre rovnosť. V roku 2012 a 2013 Equinet vypracoval správu o skúsenostiach týchto orgánov, pokiaľ ide o uplatňovanie smernice. Toto je tá správa, držím ju v ruke. A ešte tu máme ďalšiu správu o, o podpore poskytovateľov služieb. Takže aké sú závery a odporúčania z toho vyplývajúce? Poprvé, Orgány pre rovnosť potrebujú štandardy efektívnosti a nezávislosti, aby mohli svoj mandát vykonávať. Nedostatok zdrojov na prácu v oblasti tovarov a služieb a na otváranie potenciál tejto smernice. Toto je vec, na ktorú viacerí členovia Equinetu poukazujú. Ďalší problém, tým je odlišná interpretácia ustanovení znice. Spôsobuje zmetok, a neistotu, pokiaľ ide o prácu týchto orgánov na národnej úrovni. A rovnaký zmetok spôsobuje právnu neistotu pre e, všetkých, e, ktorí sú predmetom tých ustanovení, teda ide hlavne o poskytovateľov tovarov a služieb. Čiže bolo by dobré, keby sa možno vykladala táto smernica rovnako, teda ide hlavne o definíciu tovarov a služieb aby e, tam spadali všetky so zdravotnou starostlivosťou súvisiace tovary a služby, e, či už ide o súkromné, súkromne, verejne alebo a priamým transferom e, poskytované služby. Taktiež materstvo by malo byť riešené jasným spôsobom. Napríklad v Polsku vystali situácie, a tie sa uvádzajú aj tu na e, v výskumnej správe kolegyne, a teda, že ženy, ktoré dojčia na verejnosti, e, že často sú vnímané ako rušivé, musia opustiť obchod alebo reštauráciu. A toto je vnímané, malo byť vnímané ako diskriminácia orgány a tiež e, poukazujú na potrebu šírenia povedomia o tejto smernici. E, podpora gender mainstreamingu a tiež môže zohrať dôležitú úlohu, pokiaľ ide o ďalšie zlepšovanie aj v oblasti tovarov a služieb. Ide teda o efektívne uplatňovanie tejto smernice. Ide o jej efektívnu implementáciu. Ale ja by som chcela zvázniť aj to, že legislatíva musí pokrývať oblasti, ktoré zatiaľ pokryté nie sú, teda médiá, reklama a vzdelávanie. Na záver by som chcela spomenúť jednu vec. Je to smutné, že niektoré orgány pre rovnosť poukazujú, že rodová rovnosť e, je stále vnímaná nesprávne a že rodové nerovnosti ešte nie sú plne uznávané. A táto smernica má potenciál riešiť aj tieto problémy. Ja dúfam, že ja ako zástupca takéhoto orgánu pre rodovú rovnosť e, som vám mohla priniesť e, nejaké užitočné poznatky a samozrejme, že e, som otvorená vašim otázkam. Ďakujem. Ďakujem pekne spravodajkyniam. A ako Prvý dostanú slovo tieňoví spravodajcovia za SND pani Regner. Ďakujem pekne za predstavenie vašej, vašej práce. Naozaj to bolo veľmi napínavé, dobre sa to počúvalo. Ale ako často e, aj keď sme si asi počuli, tak e, nám vystali v hlavách mnohé otázky, lebo naozaj ste spomenuli veľa zaujímavých, zaujímavých vecí. Pre nás vo výbore je podľa nás zadozučinením to, že máme smernicu, ktorá mužom a ženám umožňuje veci. Dá sú to veľké úspechy v konkrétnom živote, ktoré e, vďaka smernici sa dosiahli, teda prístup k službám a k tovarom. Táto smernica svojho času bola obrovským úspechom, ale ide o proces, teda je to proces, na ktorom vidíme, čo znamená ten rovnaký prístup k tovarom a službám, ako sa to dosahuje, čiže áno, prvý krok, potom nasleduje druhý a v tom druhom kroku možno vystanú nové otázky, úplne iné ako v tom prvom. Čiže naozaj je potrebné vnímať to ako proces, e, ktorý prebieha a neustále sa vyvíja. Preto tie príklady, ktoré ste uvádzali, e, považujem za dôležité. To sú tie pozitívne opatrenia. A mm, na to by som aj nadviazala. Napríklad e, prvá referentka hovorila o tom, že možno nemáme porovnávací materiál, pokiaľ ide o tie pozitívne príklady ja z Viedne spomeniem jednu vec, kde Leopoldštát, teda okresný súd Leopoldštát rozhodol, že je naozaj vecne opodstatnené na základe implementácie smernice, aby ženy, ktorí si kúpia listky na futbalový zápas, ich dostali lacnejšie. A teda keď máte e, futbalový e, zápas, že majú mať lacnejšie listky ako muži a to preto, lebo e, tá komunita fanúšikov by nemala byť čisto mužská, ale že by sa mali príjmeť e, ženy k tomu, aby sa zúčastňovali tých zápasov. Čiže keď sa pozrieme na vývoj posledných 10, 20, 30 rokov, tak vidíme, že sa tam už toho mnoho udialo v tejto oblasti. A čiže toto je ten sektor zábavy, e, hobby, e, futbal, samozrejme masový šport, mnohí sú nadšencami. Či to sú pozitívne opatrenia, ktoré naozaj sú na mieste, pretože prispievajú k spoločensko-politickým eh, cieľom. No a tá smernica, keď eh, sa príjmala, tak to asi nebol ten hlavný cieľ, že futbalové zápasy, zápasy a účasť žien, ale eh, je to vec, ktorá sa takto dosiahla. Ďalšia vec, mne by zaujímali ďalšie príklady, pretože to porovnanie nad mnohými krajinami je tá vec, ktorá teda človeku otvorí tie oči, kde vôbec dochádza k diskriminácii, lebo e, niekedy to u nás tak už e, prešlo ľuďom do e, kostí, že tá diskriminácia, že si nevieme ani predstaviť, ale v iných krajinách je to možno ešte každodenná, každodenná záležitosť. A ešte ďalšia vec, na ktorú chcem upozorniť, možno by bolo fajn, keby pokiaľ ide o viacnásobnú diskrimináciu, takéto príklady, keby sme aj tam našli nejaké pozitívne príklady napríklad pristahovalectvo, alebo pokiaľ ide o, o veľký počet utečenkyň. Či tam sú nejaké pozitívne príklady, pozitívne rozdiely? Samozrejme, je potrebné dávať pozor na to, aby sa nejako neopodstatne nevytvárali nejaké rozdiely, čiže naozaj veľmi citlivý prístup je tu iste potrebný. A sharing economy, toto je vec, ktorá je veľká téma. Teraz e, sa do toho púšťame. Tá smernica zkrátka zo sharing economy nepočítala a mňa by zaujímalo, ako je to e, s ručením, pretože mnohé z tých platformiem e, majú tam krásne mota, misie, je to iba PR, alebo je to myslené naozaj úprimne, napríklad nulová tolerancia diskriminácií, ale vystáva otázka, ako to tieto platformy potom riešia, keď ide naozaj o právnu zodpovednosť, ručenie. Toto je otázka teda na súčasnosť, ale možno ešte viac na budúcnosť. Zdravotné služby, toto je vec, ma veľmi zaujíma, lebo to sú veľké peniaze. Lieky, kde sa testuje na prototype mužovi, toto je obrovská téma, ja si to uvedomujem ale aj tu, keď sa pozrieme na tie pozitívne opatrenia, tam by sa tiež dalo niečo dosiahnuť. A ešte ten testešer, um, to rozsudok, toto je obrovská vec, ja si spomínam, keď tá smernica uh, vtedy sa príjmala, tak uh, sa stále hovorilo, že podľa poistnej matematiky takáto vec možná nie je, že tam tie rozdiely musia byť. My sme sa e, teda Eh, vtedy cítili úplne vystavení eh, logike takéto poistnej matematiky, ale potom sa našťastie podarilo od toho oslobodiť a presadiť to. Legislatíva v členských štátoch je teraz naozaj na úrovni, ale ako to vyzerá v reálnom živote? Lebo aj tu vidíme, že komisia zdôrazňuje, že to finančné dopady, eh, pokiaľ ide o cenotvorbu, nemá, pokiaľ ide o tento, tento rozsudok dôležitý. Čiže ako to vnímate vy? porovnania, ktoré ste v tejto súvislosti vy realizovali a ich výsledky. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani Šojdrova. Ďakujem. Rada by som poďakovala za štúdiu a aj závery pani Torely, teda že máme smernicu, zákony a mali by sme sledovať dopady a ich pôsobenie a na realizáciu tejto legislatívy. To je veľmi správny záver. A kolegyňa Agneška Kozlovská pôjde týmto smerom. A správa teda môže byť prínosom k dvom veciam. Sexuálne reprodukčné zdravie, HIV, IVF, to sú všetko témy, ktoré sú plne v kompetencii členských štátov. EÚ dáva rámec, ktorý je antidiskriminačný, ale v týchto otázkach by mali rozhodovať členské štáty. Štúdia hovorí, že máme veľký náraz náhradných matiek v celej EÚ a to je žiaľ dôsledok zmeny spôsobu života a tiež prístupu k životu. Veľmi nerada by som išla tým smerom, že by sa EU vyvíjala smerom ku konzumu a že dieťa je predmetom spotreby a právom človeka je mať dieťa. Naopak, ja si myslím, že dieťa má právo sa narodiť, ale to, či mám alebo nemám dieťa, to by nemalo byť požiadavka ako spotreba, keď sa keď e, diskutujeme o smernici a o prístupe k službám a tovaru, tak dieťa predsa nie je tovar. Predsa nemôžeme dieťa chápať ako, že každý má právo a za každú cenu si nájsť spôsob, ako mať dieťa. To je jednoducho iný vzťah k životu, podľa môjho názoru. Neželala by som si, aby EÚ v tomto smere rozvíjala právo v rámci tejto smernice právo mať na dieťa a posilňovať tieto služby týmto smerom. To je moje jasné stanovisko. A vychádzam z toho, že ide o lekársky a etický problém a tento by nemal byť súčasťou politického boja. Je to veľmi nebezpečné, keď tieto etické otázky sa riešia politicky a strategicky, to by bolo veľmi nebezpečné. A teraz k tretej veci. Spomenula to pani Torelli, mm, dojčiaca matka, ktorá sa cítila ohrozená a nepoznala zákon vo Veľkej Británii, podľa ktorého dojčiaca matka nemôže byť vykázaná z verejného prostredia. A to je smutný príklad toho, že na tak prirodzenú vec my musíme mať zákon. Sú tu dve veci. Ja som odkojila dve deti. Nerobila som to nikdy na verejnosti. Nie preto, že by mi to niekto bol zakazoval, ale preto, že mi to nebolo príjemné. Ale myslím si, že môže nastať taká situácia, A potom by tá sloboda mala byť na oboch stranách. Maminka má mať právo mm, dojčiť dieťa kdekoľvek, ale môže nastať situácia, kde to nie je vhodné, keď to niekomu naozaj vadí. A potom by mala byť možnosť, aby v reštauráciách, v kinách, divadlách, kdekoľvek, v parlamente bola miestnosť, pokojná, príjemná pre dojčiacu matku, aby mali pokoj a nebudú obťažovať ani oni, ani druhá strana. A bolo by to najpríjemnejšie pre všetkých. A e, na, druhej strane ten záujem dieťaťa musí byť na prvom mieste, keď dieťa potrebuje jesť, tak jednoducho musí jesť. A to je spôsob, kedy naša spoločnosť je už na tom tak zle, že na prirodzenú vec ktorá má ľudské limity, je to absolútne ľudské a malo by sa k nej pristupovať z ľudského hľadiska, tak na to potrebujeme písomný zákon. Musíme mať na to zákony a musíme ich sledovať, trestať, kontrolovať. To je naozaj smutné. Myslím, že by sme sa viacej mali sústreďovať na to, aby sme vychovovali viacej k ľudskosti a k porozumeniu aby sme nepotrebovali sledovať ani implementáciu smerníc. Ospravedlňujem sa, ale môj prístup je skôr viac ľudský než právnický, ale v každom prípade ďakujem e, za štúdia. ja verím, že správa bude určite veľmi dobrá. Ďakujem pekne, pani Vana, ale naozaj ospravedlňujem sa, obmedzte sa v rečníckom čase, pretože ešte prebiehajú iné diskusie a nebudeme mať na to čas. Ja viem, že sa žije je to na tých posledných, ale naozaj veľmi konkrétne a stručne. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja nie som dejová spravodajkynia. Je to kolegyňa pani Renke, ale som členkyňou členkou e, interskupiny Public Services and Commons a tam sa zaoberáme otázkami rovnoprávnosti prístupu k tovarom a službám, lebo takáto všeobecná diskusia o službách teraz e, sa obohacuje o ďalšie témy, liberalizácia, e, dohody o voľnom obchode a tak ďalej. Dve praktické otázky k dvom praktickým príkladom. Jeden príklad z Rakúska, taký pozitívny spomínala kolegyňa Regner. Uh, teda opodstatnená cenová diferenciácia. Ja mám ale ešte aj negatívny príklad e, kde e, sa už dlho e, snažíme to nejako vyriešiť. A to je neopodstatnená cena diferenciácia, pokiaľ ide o služby kaderníkov rovnaká služba, teda ostrihanie u kaderníka stojí e, pre ženy, a nie je to len v Rakúsku, ale aj v iných krajinách, stojí pre ženy viac ako pre mužov, iba na základe pohľavia. Čiže aj žena, ktorá má kratučké vlasy, ja viem, že nie som dobrý príklad, ale žena, ktorá má naozaj veľmi krátke vlasy, zaplatí u kaderníka v Rakúsku e, za účes, za strých, e, viac ako muž, ktorý má napríklad aj dlhšie vlasy, možno veľmi dlhé vlasy čiže komora pracujúcich, e, hospodárska komora, toto všetci to vnímajú ako e, neopodstatnú diskrimináciu, ale povedali nám, že z právneho hľadiska to táto smernica vôbec nekrie, nepokrýva. Čiže mňa by zaujímalo, ako to vy vnímate. A ešte druhý príklad a to je vec z iných krajín tiež, to sú tie marketingové ceny, marketingové ceny neviem, či to je správny výraz, ale keď napríklad nejaký produkt, e, zoberme si e, spray alebo nejaký holiaci stavček, keď sa e, ponúkajú inak, inou marketingovou stratégiou ženám a mužom, teda deo pre ženy ružový, drahší, mužský, čierny, nižšia cena. A mňa by zaujímalo, ako je to s tou smernicou, či chráni pred takým niečom a či na jej základe môžeme s takýmto niečím, proti takýmto niečomu zakročiť. Ďakujem. Gerik. Pán Gerik. Ďakujem pekne, ďakujem pekne za vaše dnešné vyjadrenia. A jednu vec eh, by som chcel riešiť, to právo dojčiť. Ja ako poslanec eh, poznám takéto prípady z Nemecka, kedy dočiace ženy hovoria o takýchto problémoch, že na verejnosti eh, ich vykážu Niekedy dokonca mm, to zachádza tak ďaleko, že eh, sa eh, napríklad v v železnici alebo teda eh, vo vlaku povedia tej žene, že má ísť dočiť do, to, do tej maličkej toalety, čo je naozaj nepriateľné. No my sme spoločne s kolegami pripravili písomné vyhlásenie k dojčeniu v Európe, ale mm, bohužiaľ nezbrali sme potrebný počet podpisov zo strany kolegov. Uh, celoeurópsku pečať požadujem e, pre e, miesta, ktoré sú naklonené dojčeniu. Neviem, či ste už videli, e, toto je to logo. Toto je taká Eh, nálepka, eh, ktorú v Nemecku už eh, majú na podnikoch vyvesených viac než tisíc podnikov na dverách. Ja neviem ani, čo je potrebné na dojčenie, veď niekedy celkom stačí možno nejaká voda, flaška extra, ktorú dáte tej dočiacej matke a teda poskytnete príslušné miesta, veď to vôbec nie je až také náročné. Čiže áno, celé európske právo na dojčenie, toto je vec, ktorú potrebujeme. Spojené kráľovstvo, tam je to možné. Accessibility Act, tam um, sa vlastne zaručuje matkám právo na dojčenie a akákoľvek forma diskriminácie je zakázaná. Takže prečo z tohto neurobiť vzor pre nejakú európsku dopravu, Európsky Accessibility Act? Viacerých si návrhov som predložil, bohužiaľ však e, sa nestretli s podporou väčšiny. Základná agentúra Bagita po základné práva by sa tým napríklad mala zaoberať, e, dočiace matky potrebujú e, teda podporu, podporu z našej strany. My v parlamente musíme legislatívne návrhy na tieto účely pripraviť. Ďakujem pekne. Ďakujem mene komisie pani Maletras. Oui, bonjour. Merci beaucoup de... Ďakujem, že ste nám udelili slovo. Komisia vyjadrila sa teší, teda vyjadrila potešenie nad tým, že sa venujete smernici 2314 ES a vychádzame e, z toho, čo bolo uverejnené aj v štúdiách Európskeho parlamentu. Pokiaľ ide o aplikáciu smernicu, komisia by chcela upresniť, že všetky členské štáty prijali opatrenia na transpozíciu smernice do ich právneho rámca, ako aj na jej aplikáciu. Komisia si myslí, že nie je potrebné navrhovať modifikácie smernice v tomto štádiu, ale pripisuje prioritu transpozícii v niektorých členských štátoch, hlavne pokiaľ ide o rámec aplikácie a výnimiek v aplikácii rovnosti prístupu medzi mužmi a ženmi, ženami v prístupu k tovaru a službám. Komisia začala s konaním o porušení zmluv proti trom členským štátom a vedie intenzívny dialog s ďalšími členskými štátmi, pokiaľ ide o aplikáciu smernice. Komisia naďalej kontroluje a dozoruje členské štáty, aby plne e, zanalizovala potenciál tejto smernice. Pokiaľ ide o finančné služby, len technické upresnenie aplikácia smernice v Occupation Pension Scheme e, komisia upresňuje, že tieto služby spadajú do smernice 2654 a teda sa spracovávajú špecificky komisia. Ako je v správe o aplikácie smernice, robí e, testy, analýzy a tak ako hovorí aj rozsudok súdneho dvora, uvažujeme o eventuálnych opatreniach, aby sme zabezpečili kompletnú koherentnosť vo všetkých pilieroch dôchodkového systému v prvom, druhom aj v treťom. Ďakujem za pozornosť. Merci. Ďakujem, hovorí pani predsedajúca. Teraz e, pani predsednička musela odísť, tak ja som prebrala za ten čas funkciu predsedajúcej. Ďakujem Európskej komisii Pani Kozlovská by chcela uzavrieť diskusiu. Nech sa páči. Uh, I'd like to... Chcem sa poďakovať veľmi pekne za všetky návrhy, za všetky pripomienky. Myslím, že silná diskusia v strede júla znamená, že je to dôležitá téma a strávime veľa času na tejto diskusii a dosiahneme z toho dobrú správu. Ďakujem. Merci à notre rapporteur. Ďakujem spravodajkyni. Uzavriem tento bod. Dve expertky, ktoré tu boli ako hostia, ktorých sme pozvali. Poprosím vás, aby ste písomne eventuálne odpovedali na e, doplnkové otázky, ktoré určite vzniknú. Ďakujem, ak sa všetci na tom zhodneme a ďakujem ešte raz. Ideme na bod 11 programu. Je to náš príspevok k rozpočtovej diskusii. Je to stanovisko Všeobecný rozpočet EÚ na rozpočtový rok 2017 všetky oddiely. Náš výbor FAM vypracováva stanovisko. Autorkou je pani Dančila. Nie je prítomná, ale za ňu bude informovať pani Arena. Nech sa páči z SND. Ďakujem pani predsedajúca veľmi rýchlo. Pani Dančila sa ospravedlňuje, že nie je prítomná, ale postúpila mi svoje poznámky. Pani Dančila v rámci tohto stanoviska poznamenáva, že aby sme mali skutočnú politiku genderovej rovnosti, tak e, treba tieto otázky brať do úvahy aj pri pridelovaní finančných prostriedkov do rozpočtu. Žiadali sme jasné ukazovatele využívania financií EÚ, aby sme zabezpečili rovnosť zaobchádzania. A to je veľmi dôležité aj v tomto vyhodnotení. Stratégia 2020 by mala mať dostatočné rozpočtové prostriedky, na tieto genderové ciele špecifickejšie také programy ako DAFNE, ktoré zohrávajú významnú úlohu v tejto oblasti, hlavne v boji proti násiliu. Tam by sa financie mali posilniť, ale keď vidíme tendenciu medzi 2016 a 2017 rokom, tak dochádza k akejsi state financovania. Od roku 2011 tam bolo 20 miliónov a teraz tam je len 14,8 milióna eur a myslíme si, že je dôležité pripomenúť úlohu takýchto programov, hlavne v boji proti násiliu na ženách. Ďakujem. Ďakujem. Pani Kozlovská požiadala o slovo v mene PP. E uh, all... Poprvé, chcela by som ospravedlniť pani Materu, že tu nie je dnes a ja prečítam určité poznámky v jej mene. Chceli by sme sa poďakovať pani Ančila za jej prácu, takéto dôležité veci, ako je všeobecný rozpočet na finančný rok 2017. EPP víta text, ktorý je celkom vyvážený a konzistentný. E, ľutujeme ten fakt, že nie je to rozpočtová linka sama o sebe, napriek e, tomu, e, že program v boji proti e, diskriminácii detí a mladých žien v EÚ chceme zvýšiť Európsky inštitút pre ľudské zdroje, aby sme mohli riešiť monitorovacie centrum pre zber dát ohľadne násiliu voči ženám. Zdieľame obavy ohľadne dosiahnutiu cieľa Európa 2020 pri zvýšení zamestnanosti žien na, na 75 a treba v tejto veci urobiť viac. Napokon my predložíme pozmenujúce návrhy, ktoré sa priložia k všeobecnému textu a z, z skúsenosti z minulých rokov chceme mm, držať počet, nízky počet návrhov, ktoré pošleme komisii pretože nie je to vysoko na zozname priorit, čiže menej, e, čo, o čo menej budeme žiadať, o to viac dostaneme. Ďakujem pekne. Merci, cher collègue. Mar- Ďakujem kolegovia. Pani Ivana. Ja, vielen herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Äh, Áno, ďakujem pekne, pani predsedničko, ďakujem pekne aj spravodajkyni za to, že sme dostali tento vynikajúci návrh stanoviska pre nás je v tejto súvislosti najdôležitejšia téma gender budgetingu, tak to bolo aj po minulé roky, sa to v správe uvádza, ale chceme, aby to tam bolo zdôraznené ešte viac, lebo naozaj e, je mm, aj hamba, že e, hoci máme medzi inštitúciálnu dohodu o uplatňovaní gender budgetingu, že to nerobí žiadna z inštitúcií a neprimajú sa žiadne opatrenia týmto smerom, čiže potrebujeme to ešte viac zdôrazniť na podčiaknutie eh, potreby uplatňovania gender budgetingu. Čiže v teórii áno, ale eh, v realite nie. Čiže toto chceme zdôrazniť. Tiež posilníme mm, tie časti stanoviska, kde sa hovorí o opatreniach eh, prístupu žien na trh práce. Aj tu zase sme ešte na mile vzdialení od cieľov tak roku 2020 pokiaľ ide o zamestnanosť žien a tiež predložím pozmeňovacie návrhy, pokiaľ ide o opatrenia v boji proti chudobe žien a pokiaľ ide o investičnú politiku vo všeobecnosti. Čiže EFSI fond a jeho dopady, eurokulturálne fondy, podpora pre malé a stredné podniky, a tak ďalej. Tam sú rodovo špecifické prvky, ktoré je potrebné viac zdôrazniť. A tiež nie. Tam chceme teda poukázať na utečeneckú situáciu. Tá sa tam e, zdôrazňuje, ale chceme zdôrazniť ešte viac to, že väčšina tých utečencov sú práve ženy. Ďakujem. Bien, merci. Ďakujem. E, ďalšia žiadosť o slovo k tejto téme k stanovisku o rozpočte nevidím nikoho. V tom prípade tento bod uzavriem, len niekoľko informácií k harmonogramu. Deadline na pozmeňovacie návrhy k stanovisku FAM 15. júl o 12. na obed. Rozpočtové pozmeňovacie návrhy všeobecne sa môžu predkladať eh, do 23. 8. do 18. Vo výbore budeme hlasovať o tomto stanovisku 1. septembra po lete. Toto bol harmonogram k stanovisku. návrhu rozpočtu na rok 2017 a teraz posledný bod v programe, ktorý bol presunutý včera na dnes. To je situácia základných práv Európskej únie v roku 2015 a dám slovo nášmu spravodajcovi pánovi Jordi Sebastián. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcem sa ospravedlniť, lebo ako viete, tento bod, o ňom sa hovorilo bol naplánovaný včera, ale ja som mal problém s letom a nemohol som prísť na čas. Chcem sa poďakovať pracovnej skupine výboru, členom sekretariátu, lebo oni reagovali veľmi rýchlo a zmenili e, ten bod na dnes. Je to názor, veľmi krátky názor, lebo máme to obmedzenie e, počtu znakov, ale je naša povinnosť ako členov výboru pre ženy a rovnosť rodov, teda aby sme vyslali jasný odkaz komisii a členským štátom ohľadne toho, že rodová rovnosť je kľúčový bod pri zvážení ľudských práv. Takže vy už máte ten text. Podľa mňa sú tam tri rôzne časti. Prvá sa týka negatívnych bodov. Chcem zhrnúť len jeden bod a musíme priznať, že rodová rovnosť nebola dosiahnutá doteraz v Európskej únii a je našou povinnosťou toto jasne vyjadriť. Druhý bod sú určité požiadavky. Žiadali sme komisiu a členské štáty komisiu, samozrejme, ako to obyčajne robíme od nášho výboru, to je rodový mainstreaming vo všetkých oblastiach a takisto žiadame často o právny akt, kde hovoríme, aký druh právneho aktu, to je vec komisie ohľadne násilia voči ženám. Chceme spoločný rámec v tejto veci, čo je najdôležitejší bezpečnostný problém v EÚ a musíme to opakovať za každým, keď je to potrebné a preto samozrejme potrebujeme lepšie indikátory a údaje a preto sme zaviedli bod ktorý podporuje prácu Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť. A takisto žiadame členské štáty o implementáciu konkrétnych opatrení, aby zabezpečili ochranu e, žien, imigrantiek a žiadateľov o azyl. A na záver takisto máme pozitívny bod, a síce, že pracujeme na rozhodnutí komisie ratifikovať istambulský dohovor. Pani Ďurová nám povedala aspoň dvakrát, že zámerom komisie je ratifikovať e, túto deklaráciu e, túto zimu a v poslednom čítaní a samozrejme podporujeme toto všetkými našimi silami. Takže toto je v princípe náš názor, naše stanovisko. Samozrejme, čakáme na pozmenujúce návrhy, aby sa to zlepšilo a aby to bolo silnejšie a lepšie ale ja si myslím, že odkaz je jasný a musíme byť veľmi silní a veľmi e, zapálení pre túto vec, lebo je to naša povinnosť v tomto výbore. Ďakujem pekne. Merci beaucoup, cher collègue. Ďakujem pekne kolegovia, hm, kolegovi za túto prezentáciu. Otváram diskusiu. Tieňový na úvod. Pani Arena. Nie som tieňová. O, hovorím e, v mene pani Jourovej, Jotovej. My zdieľame tie obavy, ktoré boli uvedené. Rovnosť musí byť spracovaná horizontálne, kvantifikovateľne, ale aj e, musí byť vyhodnotiteľná. Preto potrebujeme genderové aspekty začleniť, do všetkých e, typov politiky. Rovnosť musí byť aj v stratégii 2020 a vyžadujeme e, ročnú, výročnú analýzu európskeho e, semestra z genderového hľadiska, aby sme mali lepšiu perspektívu, aby sme mali skutočnú kontrolu dopadu politík v genderovej oblasti. EU čeli v súčasnosti mnohým výzvám ekonomická finančná kríza, ktorá priniesla krízu ekonomického rastu, nezamestnanosti a diskriminácie v zamestnanosti žien, migračnú krízu, politické krízy, ktoré útočia na naše hodnoty a solidaritu v EÚ. A vidíme, že dochádza k čím ďalej tým väčšiemu, konzervatívnejšiemu prístupu k postaveniu ženy eh, v našich eh, spoločnostiach a, a stáva sa, ako keby muž bol základným ekonomickým pilierom v rodine. My žiadame tú pozíciu rovnosti postavenia mužov a žien v týchto oboch pilieroch eh, tak pre ženy ako pre mužov. A to je dôvod, prečo si E, myslíme, že musí, musí byť boj proti diskriminácii v zamestnanosti, v rozdieloch, v platoch, v rovnakom zamestnávate a tak ďalej, udelovanie materských, rodičovských dovoleniek, aby sme sa mm, aby sme neupadli do tých tradičných e, modelov, o ktorých sme už hovorili. Chceme také opatrenia, kde sa budú príjmať politické ekonomické rozhodnutia ženami a bojujeme a sme za boj proti násiliu na ženách. Otázka migrujúcich žien. Viac ako 80 podľa štatistik v migrácii sú ženy a deti a preto musíme venovať špecifickú pozornosť aj tejto skutočnosti. Ďakujem. Kolega Gerige, nech sa páči za ECR. Ja, Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne aj kolegovi Sebastian za jeho stanovisko, pokiaľ ide o stav základných práv v Únii v roku 2015. Hoci si asi viete predstaviť, že ja a moja skupina nemôžeme vzdielať no, všetky pozície, uvediem na tomto mieste iba tri body. Po prvé, vaša požiadavka pokiaľ ide o otázku zrovnoprávnenia, považovať ako indikátor, považovať za indikátor v rámci európskeho semestra. Nesúhlasíme. Európsky semester potrebujeme ako naozaj výpovedný nástroj na zmeranie hospodárskej a finančnej e, schopnosti. E, nemá to byť nejaký taký balík e, zahrňajúci všetky naše požiadavky a túžby. Pokiaľ ide o sexuálnu a reprodukčnú, sexuálne reprodukčné zdravie, podľa e, kahirských e, zistení e, Ide o stav plného duševného, telesného teda ďalšieho eh, vnímania seba samého, ide o eh, zdravie matiek, ide o eh, zabránenie interrupciám sociálne podmienených a nie o podporovanie takýchto praktík. Vy akoby obraciate tie skutočnosti na ruby a vy to viete. Ja som už včera hovoril o výchovnom, teda o mzde za výchovu detí, čo by potom išlo aj na dôchodky. nespôsobilo to žiadne ďalšie e, zaťaženie sociálneho systému, zadlženie a tak ďalej. E, čiže vymaňme sa z tejto situácie e, bezplatnej domácej práce. Nie, dajme ženám do ruky tento nástroj, aby naozaj mali na výber, či sa deti starať sami, alebo ich zveriť do starostlivosti. A toto teda lepšie umožní nám reagovať na svoje potreby. A potom celoeurópske funkčné nástroje na fungovanie demokracie, právneho štátu a zachovanie základných práv. Vaša snaha zavadzať nejaké nové nástroje a toto, myslím, je skôr kontraproduktívne. Čiže stručne teším sa na mnohé pozmeňovacie návrhy k tomuto textu. Ďakujem pekne. Merci. Ďakujem. Kolegyňa Bjork. Chcem sa poďakovať nášmu spravodajcovi. Budem hovoriť po anglicky, lebo je nás veľmi málo. Ďakujem vám za správu. Ja myslím, že súhlasíme s mnohými vecami. Viem, že ste feminista tak ako ja a predložím niekoľko pozmenujúcich návrhov môžeme hovoriť aj o LGBT právach, to tam môžeme vložiť. Mám pár vecí, to spomínala eh, SND skupina ohľadne antifeministických a anti-LGBT hnutiach a silách, ktoré ohrozujú ľudské eh, práva v niektorých krajinách, takisto posilnenie práv žien azilantiek a znovu zjednotenie rodín, lebo toto je často porušovanie e, ženských práv. E, Rómky ženy v Európe sú skupinou, ktoré, ktorých ľudská, ľudské základné práva sú extrémne e, porušované. Chcem napísať niečo o tom a samozrejme myslím si, keďže je tu ženský výbor otázka sexuálnych, reproduktívnych e, práv, toto treba spomenúť a ja tam predložím určité veci, aby sme jasne povedali, že je tu jasné právo na interrupciu, sexuálne vzdelávanie, to sú základné veci pre ženy v Európe. A potom niektoré problémy, nemusíme s tým sú, súhlasiť, ale počkam na tieňovú reportérku a niektoré problémy. Teda neviem, či v tom súhlasíme, ale predložím návrhy, kde si myslím, že sú základné práva e, žien, e, ktoré sú zneužívané hlavne na trhu prostitúcie a sexuálnom e, zneužívaní. Nie, nie je to sexuálny konzervativizmu alebo moralizmus. Nevidím nič konzervatívnejšie ako trh prostitúcie, kde je tá otázka dominancie, kontroly a je tam zneužívanie ženských tiel. Takže predložiť nejaké návrhy k týmto témam a to isté sa týka surogácie, to znamená e, e, zneužívanie ženských tiel z feministického pohľadu. Je to o predávaní a kupovaní ženských tiel pri reproduktívnych kapacitách, čo vždy e, naberá ženy zo zraniteľných častí populácie, ale musíme to riešiť z feministického pohľadu. Je to o sile a silových štruktúr, aby my sme mohli rozhodovať o našich vlastných telách. Ďakujem pekne. Merci beaucoup, euh, cher collègue. Avec... Euh, Ďakujem. Ak dovolíte, ja si udelím sama sebe rečnícky čas, pretože nahrádzam kolegyňu Petír ktorá je tieňovou spravodajkyňou za EPP, nemohla ostať vzhľadom na e, zvený harmonogramu v jej programe a poprosila ma, aby som prečítala jej e, príspevok, ale po anglicky, pretože je pripravený po anglicky. Uh, she wants to thank... Uh, Chce sa poďakovať kolegovi Sebastianovi za tento návrh stanoviska avšak v mene skupiny EPP pani Petir musí povedať, že nie je na 100% spokojná s týmto návrhom a že vidí veľa priestoru pre zlepšenie tohto návrhu textu. Z jej pohľadu tento návrh neoslovuje všetky reálne problémy, ktorým čelia ženy a všetkým všetky práva, ktoré sú ohrozované a zneužívané. On len si myslí, že tento text v tejto fáze samozrejme nepokrýva diskrimináciu proti ženám v oblasti podnikania a vedy, alebo nerieši diskrimináciu, kde vidiecké ženy, ktorým čelia ženy na vidieku, takisto nenašla spomienku o diskriminácii, ktorým čelia ženy na pracovisku. Takisto si myslí mene skupiny EPP, že tento návrh stanoviska neberie do úvahy fakt, že ženy sú zvlášť ovplyvňované chudobou. Takisto nie je tam zmienka o ženách, ktoré majú určité znevýhodnenia alebo sú postihnuté a je tam rôzna forma diskriminácie a tiež sa nehovorí o rastúcom násilí voči ženám a deťom na internete. Takisto sa nehovorí o obchode, s ľuďmi, ktorému sú vystavené hlavne ženy a mladé ženy a dievčatá. Preto si myslíme, že je potrebné zlepšiť tento návrh stanoviska, aby sme hlbšie pracovali na tom texte, aby sme mohli vložiť riadný vstup, aby sme spoločne vybudovali skutočne vysoko kvalitné stanovisko. Zneužívanie základných práv by nemalo byť riešené len povrchne a mali by sme im venovať riadnu pozornosť. Takže v mene skupiny EPP pani Perie, ale zrejme aj iní členovia skupiny EPP predložia určité návrhy so snahou zlepšiť ten text a aby bolo toto stanovisko vylepšené. My sa sústredíme na to, aby sme skompletizovali ten návrh textu o skutočných ženských problémoch, ktoré zatiaľ nie sú spomenutí. Skutočné problémy ktorým, a diskriminácie, ktorým čelia ženy. A pani Peti chce spomenúť ešte deadliny, lebo termíny pozmenujúcich návrhov a diskusí, o ktorých ste už hovorili s tieňovou spravodajkyňou, Myslím, že tie sú, deadline sú krátky, krátke v tejto fáze. My by sme mali predložiť všetky pozmenujúce návrhy medzi 18. júlom alebo do 18. júla a takisto hlasovať o tomto stanovisku v našom výbore FAM 1. septembra. Pani Peti ako tieňová spravodajkynia EPP chcem povedať, že keďže hlasovanie vo výbore LIBE je plánované na 18. novembra, ona si myslí, že je dosť priestoru na to, aby sme pracovali a predstavili si odloženie hlasovania v tomto výbore, lebo výbor LIBE hlasuje len 18. novembra toto by nám mohlo poskytnúť viacej času a viac priestoru na to, aby sme zlepšili naše kolektívne úsilie, aby sme skompletizovali text. Takže budeme trvať ešte raz na tom, aby sme získali odloženie hlasovania, pretože si myslíme, keby sme toto unáhlili, e, tento text by nemusel byť potom najlepší. A my sa pokúsime e, získať všetky výhody z toho, že budeme mať viac času. Takže to je posledný bod zo strany pani Petier v mene skupiny EPP. Ďakujem pekne. Euh, Vraciam sa k mojej materčine. Ďakujem za to, že euh, ste boli ochotní si ma vypočuť po anglicky a teraz myslím, že Európska komisia by mm, ešte rada niečo dodala. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Budem veľmi stručný. Chceme len vysloviť jednu poznámku, čo sa týka návrhu piatim opatreniam na o právach žien migrantiek a žiadateľov o azyl, lebo komisia predloží nové azylové návrhy, ktoré budú zahrňať e, procedurálne ochranné prvky, hlavne o žiadateľov so zvláštnymi potrebami e, vrátane zraniteľných skupín, ako sú ženy a deti. Čo sa zobralo konkrétne do úvahy, to sú potreby žien a žiadateľiek o azyl, e, ktoré potrebujú prístup eh, k zdravotníckej starostlivosti, právnej podpore a poradenstvu a psychologickej a sociálnej starostlivosti. Čo sa týka detí, najlepšie záujmy detí zostávajú dominantnou eh, otázkou a niekoľko opatrení bolo zavedených, aby sa zabezpečila starostlivosť pre deti, ktoré nie sú nikým sprevádzané. Ďakujem. Merci. Je repasser la parole à notre rapporteur, monsieur. Ďakujem a teraz pán spravodajca Sebastian, nech sa páči na záver. Thank you very much for all Ďakujem pekne za všetky návrhy. Poprvé súhlasím s vami všetkými, že stanovisko je veľmi stručné a nie je postačujúce na to, aby riešilo túto otázku, ale mali sme veľmi obmedzený priestor, takže čakávam na vaše pozmenujúce návrhy, aby sme to zlepšili a aby sme mali kompletnejšie stanovisko. Ja som počul veľmi zaujímavé návrhy a chcem ich zapracovať do stanoviska od SND. Bol tam zaujímavý názor o ekonomickej kríze. Samozrejme máme, musíme riešiť túto otázku, ktorú spomenula EPP, situáciu podnikateľov, samozrejme diskrimináciu žien podnikateľiek, takisto máme situáciu, že ženy sú hlavné obete chudoby a keď sú aj tie ženy postihnuté, to je tiež veľmi e, zaujímavý bod, ktorý treba zapracovať do stanoviska a takisto pre zástupcu GUE tieto návrhy ohľadne eh, ochrany migrantov a otázku rómskych žien. Musíme vedieť, že rómske ženy sú najzraniteľnejšou skupinou v Európe. A potom je tu otázka prostitúcie a sexuálneho zneužívania. To je veľmi kontroverzný bod, ale ja osobne absolútne súhlasím s vašim stanoviskom a ohľadne stanoviska ECR musíme byť ambiciozní a musíme zahrnúť tento rodový mainstreaming do programu. Je to jasné vo všetkých zmluvách, že je to priorita pre Európsku úniu, aby to zapracovala do všetkých politik, tento rodový mainstreaming a my sme členmi tohto výboru. A otázka interrupcie, chcem povedať, že toto je zahrnuté v bode na zabezpečenie ochrany žien migrantiek. Máme veľa správ v Európskom parlamente, ktoré hovoria, že mnoho migrantiek sú obeťami znásilnenia. Čo máme robiť, keď, sa, keď tieto ženy otehotnejú? Takže toto je veľmi dôležitá otázka, veľmi reálna. Naše stanovisko je jasné, musíme rešpektovať právo rozhodovania žien. Je, je to ich telo a musíme to rešpektovať. Je to kontroverzný bod, viem, ale musíme to rešpektovať, pretože chceme zaviesť tento bod, pretože je to veľmi kľúčový bod v reálnom živote a musíme vyjadriť, že rešpektujeme toto právo žien na rozhodovanie. To je všetko. Ďakujem pekne. Budem čakovať na vaše pozmenujúce návrhu, návrhy. A čo, čo sa týka hlasovania, neviem, či to bude možné, teda odloženia hlasovania. Neviem, lebo e, výbor je naplánovaný na september a neviem, či je možné toto zmeniť, ale snáď môžem navrhnúť sekretariátu možnosť pozmeniť ten termín, ale nie je to také ľahké, lebo sú tu otázky priestorov a tak ďalej. OK, merci. Eh. Ďakujem, kolega. Zopakujem harmonogram, deadline na pozmeňovacie návrhy je 18. júla o 18. Zatiaľ jedine, že by došlo k zmene po hĺbkových diskusiách s hlavným spravodajcom a tieňovými, ale zatiaľ je naplánované hlasovanie vo výbore 1. septembra. Potom by sme sa mali stretnúť 10. alebo 11. oktobra. Otázka je, či môžeme presunúť eh, tieto veci a o tom nemôžeme rozhodnúť ale dnes to musia rozobrať koordinátori. Takže hlasovanie je stále naplánované na 1. septembra a upresňujem, Nemáme 31. augusta pôvodne schôdzu bola naplánovaná, teda po lete hneď 31.8., ale opakujem 1. septembra o 9. Keďže sme už ukončili program schôdze, tak vám želám všetkým naozaj veľmi pekné leto, príjemné dovolenky. Ďakujem e, všetkým členom, členom sekretariatu, našim asistentom politických skupín a rovnako želáme tlmočníkom pekné leto.